pani Durón ako autorka stanoviska. Ďakujem, pán predseda. Pred oslavou 50 rokoch nezávislosti Konga sa nám stalo dôležité, aby Európsky parlament sa vyslovil k zavraždeniu pána Šebaju. Pán Šebaja je obranca ľudských práv, bol obranca ľudských práv, to predseda uh, mimovládnej organizácie La Voix de Saint Voix bol nájdený zavraždený v Kinshasi, zavraždený v svojom aute 2. júna a jeho vodič je nezvestný. Moje otázky sú následné. Z akých dôvodov bol zavraždený, kým a myslím si, tak ako to zdôrazňuje uznesenie, že vyšetrovací nezávislí Dôveryhodný a transparentný výbor by sa mal vytvoriť preto, aby sme zistili pravdu o zavraždení tohto človeka a aby sme osvetlili e, zmysnutie jeho vodiča. Vieme, ako sa zhoršila situácia obrancov ľudských práv v Konskej republike. Je to zvlášť nepokojivé. Veľmi veľa obhajcov ľudských práv, pán Pascal Kambongulu, e, v roku 2005 bolo zavraždený viacero novinárov a ďalší obrancovia. Ešte stále sa nevyjasnili ich prípady. Eh, vojenské úrady eh, bolo konštatované, že vážne pochybili eh, zákon, čiže musíme identifikovať páchateľov, predviesť ich pred spravodlivosť a musí sa chrániť medzinárodné pravidlá v obrane ľudských práv a odstrániť beztrestnosť, potrestať páchateľov je zásadný prvok pre demokraciu. Pripomenuli sme to dnes ráno v práci v správe pani Houtala ako signatári dohody z Kotonu, ktorá ref- hovoríte o hovorí o rešpektovaní ľudských práv, uznesenie žiada, aby Európska únia a aj Konská republika vežovali pozornosť e, týmto veciam. Parlament teda musí stimulovať konžské orgány, aby plne zosúladili svoje kroky s vyhlásením o obrane ľudských práv, čo schválilo OSN v roku 1998 ako aj ďalšie pravidlá, ktoré sú zamerané na ochranu ľudských práv. A toto posolstvo zanesiem do Kinshasy 30. júna, teda počas oslavy e, tohto dňa nezávislosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vážená kolegyňa, nasleduje kolega Kačmárek na jednu minútu. Dámy a páni, milé kolegyne, kolegovia, včera sme tu hovorili o ochrane bojovníkov za ľudské práva vo všeobecnosti. Dnes sa zaoberáme veľmi špecifickým eh, prípadom pána Čebeja, eh, ktorý zomrel kvôli tomu, že bojoval za ľudské práva. Všetko nasvedčuje tomu, že bol zavraždený kvôli tomu, čo robil. Páchatelia majú určite motívy, ktoré však nepoznáme. Avšak vieme, že tieto ciele alebo ich motívy boli v rozpore s našimi cieľmi ochrany ľudských práv. Ochrancovia ľudských práv a bojovníci za ľudských právach, práva sú e, perzekuovaní kvôli ich činnosti. Oni informujú verejnosť, no a toto zabitie treba objasniť a páchatelia musia byť potrestaní a preto vyšetrovanie musí byť nezávislé a detailné. Ďakujem veľmi pekne, milý kolega. A teraz na 1,5 minúty pani kolegyňa Veržiat. Eh, Zavraždenie Floribera Šebeju Bahiziriho výkonného riaditeľa Organizácie pre ľudské práva Lavoa de Voix, ktorý bol práve pozvaný na políciu, ako aj zmiznutie jeho šoféra sú symbolické pre situáciu v oblasti ľudských práv v Kongu. Môžeme si položiť otázku, prečo rodina pána Šebaju nemôže eh, získať jeho pozostatky. Pán Šebaja bol proti eh, konžskej vláde pravidelne Eh, médiám referoval o dramatickom vývoji situácii v Kongu a už nemôžeme počítať eh, tie obete, ktoré sú ohrozované, mučené a vraždené v tejto krajine. V roku 2005 jedna obeť Franz Engige a jeho manželka Ellen Empaka Seršmaša v roku 2007, ďalší 2008, aby som leba citovala niektoré príklady medzi týmito mnohými obeťami. Okrem toho, ak to tak môžem povedať, e, bol vydaný zatýkač proti pánovi Boskovi Entkadovi, Konská vláda ho, ho povýšila a paralelne situácia v ekonomickej a sociálnej oblasti sa zhoršuje, je občianská vojna. V, kr- v časti tejto krajiny sú tu hromadné znásilnenia, masakre. Sú, to je súčasťou celého obrazu a dohoda o spolupráci medzi EU a Kongo e, bola uzavretá v súvislosti s dohodou z Kotonu. E, Kongo sa zaviazalo, že bude rešpektovať ľudské práva. To by... Rečnícka bola prerušená. Monsieur le Président, excusez-moi. Pán predseda, prepačte mi, ale ja mám dve minúty. Minútu a pol, hovorí pán predseda. Frau Kollegin, Sie haben, Sie haben eine Minute, Sie haben eine Minute. Máte jeden a pol minúty, vážená kolegyňa, a ja som vám dal 1 minútu a 45 sekúnd, a to nie je poprvýkrát. Ja som vek, veľkorysý, mm, takže kolegovia nemôžu vystupovať a predlžovať Eh, svoj čas na úkor ďalších kolegov. A preto to ďalej nejde. Ako ďalšia kolegyňa Šáke. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Eh, Dámy a páni, vážené kolegyne a kolegovia, ja teraz vystupujem ako autor jedného z uznesení. V novembri, o niekoľko mesiacov, zástupcovia Európskeho parlamentu pôjdu na návštevu Demokratickej republiky Kongo, pretože tam e, zasadne e, spoločné parlamentné zhromaždenie EÚ a KT. A čo máme teraz robiť? Ako sa zachovať, e, keď budeme hľadiť do tváre našim hostiteľom? My nemôžeme ostať ticho. Je to otázka, ktorá je mimoriadne dôležitá. Ochrana ľudských práv nemôže byť len prázdnym slovom. Nemôže to byť len niečo, čo politici len tak používajú. Je to veľmi konkrétna vec a ľudia za to platia životom. V Európskom parlamente nemôžeme o tom len hovoriť, ale musíme aj zdvihnúť hlas. Ďakujem pekne, kolega Čarnecky. Vás som prehľadol, bohužiaľ. A teraz kolegyňa Šáke na dve minúty. Frau Kollegin Kolegyňa Šáke nie je prítomná. Teraz rečníci za skupiny. Pán kolega Posolt na minútu ako prvý. E, e, pán Šebeja Bazíre a jeho osud bohužiaľ nie je výnimkou. Je to len vždy špička ľadovca, nielen pre Demokratickú republiku Kongo, ale aj pre všeobecne celú Afriku. Kongo je fascinujúcou krajinou, vodstva, ktoré tam pramenia, zavlažujú celý kontinent. Bohatstva môžu obohatiť celý kontinent. Energia tejto krajiny môže zásobovať celý kontinent. A fungujúci právny štát v tejto krajine by pomohol celej Afrike. Bohužiaľ sa však deje opak. Kongo je obrovskou kopou, miestom destabilizácie, a preto musíme ako Európska únia si stanoviť ako jedno z ťažísk našej e, právnoštátnej politiky a našej mierovej politiky e, cieľ práve nasmerovať sa na Kongo. Je preto správne a dôležité, aby tam sa e, uskutočnila naša budúca konferencia. Ďakujeme kolega Poselt. Teraz nasleduje pani Kretu. Ďakujem, ja by som tiež chcela odsúdiť tento zločin, proti jednému z najrešpektovanejších bojovníkov za demokraciu a ľudské práva. Meno e, mimovládnej organizácie, ktorú viedol, definuje vlastne jeho aktivity, hlas tých, ktorí nemajú hlas. Týmto ľuďom zasvetil svoj e, život, mnohé zatýkania, e, bojoval proti korupcii v armáde, barbarský štýl, ktorým bol zabitý, ukazuje od, na to, aké, aký je stav ľudských práv v Kongu. Sexuálne násilie, násilie, bezdôvodné zatýkania a tak ďalej. A tak si myslím, že diplomacia EÚ by mala trvať na tom, aby autority, orgány v Kongu realizovali spravodlivé vyšetrovanie, ktoré by viedlo k odsudení vinníkov Malo by sa bojovať proti nepotrestaným zločinom krajine, kde občianská e, vojna vedie k masakrom a e, masovému znásilňovaniu. Myslím si, že misia OSN v Konge by mohla mať efektívnu úlohu v tomto vyšetrovaní. Ďakujeme pani kolegyňa Kretu a teraz pán kolega Koval tiež na minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Som presvedčený, že to, e, s čím tu dnes máme dočinenia, keď Afrika žiada o podporu e, alebo o spoluprácu s EÚ, my sa snažíme rozšíriť podporu, snažíme sa Afrike pomáhať. A to, čo tu dnes vidíme, je štandard ochrany ľudských práv, určitá určité e, pravidlá na vyšetrovanie zločinov a my tieto pravidlá musíme aj pevne dodržiavať. Kľúčom v tejto otázke je časť uznesenia, ktorá, ktoré hovo, ktorá hovorí o tom, že by sme mali e, vytvoriť vyšetrovací výbor, ktorý bude vyšetrovať tento brutálny zločin. Ďakujeme kolega Koval a teraz ďalší rečníci v svojom mene začneme kolegom Kelamom. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Smutné je, že táto vražda pána Bahazireho pred dvomi týždňami nie je izolovanou tragédiou. Ako špeciálny spravodajca OSN povedal, táto vražda hovorí, že je tu určitá oficiálna zodpovednosť. A politicky motivovaná vražda ako súčasť e, rastúceho tlaku a snahy o, o zastrašovanie obrancov ľudských práv, politických oponentov, obetí e, a svetkov v Konskej demokratickej republike je bežné za posledných 5 rokov. Vyjadrujeme našu ľútosť a sympatiu s rodinou pána Bahazireho a vyzývame Radu a komisiu aby vyvinuli tlak na orgány Konžskej demokratickej republiky, aby vytvorila bežné normy pre obrancov ľudských práv a aby priviedla všetkých zodpovedných pred spravodlivosť. Ďakujem. Ďakujem, kolega Kelam. A ďalší je na minútu, ďalšie má slovo pani Korola. Ďakujem pekne. Pán predseda, e, je správne, že hovoríme o tejto veci v našej plenárnej schôdzi. Tento človek bol odvážny obranca ľudských práv a demokracie v Kongu a bol predmetom e, perzekúcie zo strany orgánov. Nevedeli sme ho ochrániť. Vražda tohto človeka a jemu podobný má rastúci trend v Kongu, preto sa musíme snažiť obraniť ľudské práva a, ehm, a právo zákona. Musíme zdôrazniť, že dôležité je to, aby Kongo malo právo na seba určenie, aby Kongo rozhodovalo samo o sebe, musíme bojovať proti korupcii v tejto krajine a polícia a armáda musia byť pod kontrolou. Ďakujem, ďakujem. A slovo má na minútu pán Preda. Ďakujem, pán predseda. Najskôr by som chcel vyjadriť svoju sústrať s rodinou eh, pána Čebeju Bahizireho jeho smrť je tragédia, bol to veľmi rešpektovaný obranca ľudských práv. Jeho smrť nie je priateľná a mala by byť odsúdená, ako povedali predrečníci. Potrebujeme dôveryhodné a transparentné vyšetrenie toho, ako sa táto vražda stala. A myslím si, že by sme v tomto kontexte mali zahrnúť OSN, pretože tak ako špeciálny spravodajca pre OSN povedal, pokiaľ ide o mimosúdne e, zabíjanie, máme náznaky, ktoré hovoria, že išlo o oficiálnu účasť na tejto vražde. Táto vražda e, ukazuje rastúci e, trend v Kongu v posledných rokoch pretože videli sme mnohé vraždy e, obrancov ľudských práv a novinárov, ktorí boli zavraždení a orgány v Kongu by mali bojovať proti beztrestnosti. Ďakujem. Ďakujem. Pánovi Predovi. A teraz prejdeme na Catch the Eye a začne pán, pán Snom Tylerom na minútu. Uh, Ďakujem veľmi pekne, aby som chcela poďakovať autorom tohto uznesenia. Myslím, že vražda uh, Šebaja Bahirizeho uh, viedla k tomu, že viac ako 50 organizácií a dokonca sám Ban Ki-moon vyzval na nezávislé vyšetrenie. Jeho práca pre ľudské práva viedla k rôznym hrozbám aj zo strany policie. A ja chápem, že 1. júna bol predvolaný na policajnú stanicu, kde bol vypočúvaný a 2. júna bolo nájdené jeho telo. Ja by som chcela si vypočuť uistenia, že komisia a rada budú vyvíjať tlak na to, aby sa uskutočnilo nezávislé e, vyšetrenie, ale treba tiež zaručiť, že jeho rodina e, bude žiť v bezpečí, pretože v týchto podmienkach keď e, my povedzme práva za E, za zaručené potrebuje, potrebujú osoby ako on e, od našu úctu a bezpečnosť. Ďakujem pani kolegyňa Stáler. A pán Tenok je ďalší, vážený pán predseda. E, tento prípad svedčí o jeden z najhoršom zneužívaní právomoci kleptokratov v Kongu Eh, Zaire sa premenoval na Demokratickú republiku Kongo, avšak táto zmena neviedla k demokratizácii. Bojovníci za ľudské práva stále sa stretávajú s mnohými, eh, s mnohými hrozbami. No a Floribert Shebeya Bahizire je len jedno eh, z mnohých mien bojovníkov za ľudské práva, ktorí zaplatili za svoju prácu na vyššiu cenu. Ja myslím, že z dlhodobého hľadiska musí Európska únia podporovať občianskú spoločnosť v Kongu, bojovať proti beztrestnosti a zmen, za zmenu politickej klímy v Kongu a v celej Afrike. Niekedy to je otázka zdrojov, nerastov. Ja som komisiu vyzval, aby proces Kimberly certifikácie rozšírila z diamantov, z tých krvavých diamantov aj na iné nerastné súroviny. Myslím, že to by prispelo k zlepšeniu situácie a ochrane životov statočných mužov, ako bol napríklad Šebaja Bahirize. Ďakujem pekne, kolega Tenok. A slovo teraz dostáva komisár Dali. Vážený pán predseda, vážené poslankyne, poslanci, komisia sa dozvedela o smrti eh, Floriberta Šebaju s veľkým smútkom. Floribelt bol jeden z najznámejších bojovníkov za ľudské práva v Demokratickej republike Kongo. Eh, bol lídrom eh, mimovládnej organizácie Le Voix sans Voix a to je jedna z najrešpektovanejších organizácií bojovcí za ľudské práva v Kongu. Už takáto strata ak to môže byť vražda spojená s, so štátnou mocou, tak to potrebuje e, reakcie. A to nie len v Kongu, ale aj medzinárodného spoločenstva. Európska únia, tak ako mnohé z našich členských štátov, ale aj OSN a USA, vyjadrili svoje obavy a žiadajú nezávislé vyšetrenie na to, aby sa bojovalo proti beztrestnosti. Treba jasne prešetriť všetky fakty a páchatelia musia byť odsúdení. Prezident republiky už vyjadril svoju žiadosť a svoje želanie objasniť okolnosti tohto prípadu. Niektoré, niektorí podozriví z policajného zboru boli zatknutí, niektorým bola pozastavená Eh, činnosť. Už no, bol požiadaný nezávislý eh, holandský tím o prešetrenie a vykonanie eh, obdukcie. V nasledujúcich týždňoch by mal prispieť k ďalšiemu objasneniu smrti pána Šebaju. Reakcia Konga naznačuje, že orgány si uvedomujú potrebu nezávislého a objektívneho vyšetrenia. Európska únia však aj napriek tomu bude pozorne sledovať e, vývoj tejto otázky spolu e, s členskými štátmi a poslancami, ktorí prídu do Kinshasy. Budeme sa snažiť o dosiahnutie konkrétnych výsledkov. No tak vo, všeobecnejšie, vo všeobecnejšom duchu Európska únia chce podporiť vládu Konga e, v boji za demokraciu a proti beztrestnosti. Chceme pomôcť Kongu, aby dokázali splniť svoje záväzky o dodržiavaní zásad právneho štátu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. No a rozpráva je týmto e, ukončená. E, e, boli, bolo predložených 6 uznesení od politických skupín. No a hlasovanie sa uskutoční po ukončení rozpráv. No a ďalším bodom tejto rozpravy je bod Nepal. No a ako prvý dostávajú slovo autory a pani Geringer de Odenberg na 1,5 minúty ako prvá. Ďakujem, pani predsedajúci. Ďakujem, pán predsedajúci.